má pán Marko Zány. Opustil skupinu EFDD a stal sa členom skupiny ENL od, prvé, od 11. januára 2017. Pán Marko Afronte opustil skupinu EFDD a pripojil sa k zeleným s účinnosťou od 11. januára 2017.